Mali by sme teda povedať, že by to malo byť nejak proporčne, mal by to byť proporčný trest. Áno, ďakujem veľmi pekne. Budeme o tom diskutovať. Toto nie je jednoduché rozhodnutie, myslím, tieto veci. Ďalšia informácie. Rakúske orgány ma informovali o zas, zastupovaní pani Heli Runner pánom Heinzom Beckerom súčasťou k 1. aprílu 2011. Dovolte mi privítať nového kolegu a pripomenúť, že v zmysle článku 3, paragraf 2, kým sa zverifikuje jeho mandát a vydá sa osvedčenie týkajúce sa prípadného sporu, sa pán Heinz Becker bude súčasňovať na zasadnutí parlamentu a jeho orgánov so zachovaním jeho právov pokiaľ podpíše osvedčenie, že nezastáva žiadne e, funkcie, ktoré by sa nezúčovali s výkonom mandátu európskeho poslanca. Je tu pán Heinz Becker. Pán kolega, ďakujem vám, vítame vás a želáme vám všetko dobré. Pán Trevor Coleman mi oznámil, že nie je viac členom skupiny, e- e- skupiny Európy Európa e, slobody a vystúpil z nej 21. marcu 2011 informácia, e, informáciu k podpisu právnych aktov. E, teda oznámem, že vo štvrtok podpíšeme 4 právne akty, ktoré sú v súhľade s článkom 74 právneho poriadku parlament, pra, pracovného poriadku parlamentu. Názvy týchto právnych aktov sú publikované na našej strane. Takže Ehm, denný program, tak ako to prijala ehm, prijalo zasadnutie predsedov 31. marca poschválené. Čo sa týka pondelka, tu nie sú žiadne zmeny, čo sa týka útorka. Ehm, keď, čo sa týka správy pána Fernandeza, Fernandeza a, a to sú uh, Eh, odhad prima výdavkov na 2012 skupina Európa pre voľnosť a demokra- slobodu a demokraciu eh, chcela eh, to presunúť, to hlasovanie presunúť na, majovú, na majové zasadnutie. Pani Andreasen predstaví túto žiadosť. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam o posunutie hlasovania o správy Fernández a odloženie, z tejto, odloženie tohto hlasovania z tejto schôdze je to odsek správy, ktorý sa týka Euró- Domu európskej histórie. Rozpočtový výbor e, podľa mňa e, nedal správne čísla ohľadom tohto projektu. Príkladom e, je, sú rastúce prevádzkové náklady, predstavujú 13,5 milión, miliónov a to nie je správne. Náklady podľa mojich odhadov mali byť 10 miliónov a bola som obvinená, že som klamala v tlači, keď som e, povedala, že moje odhady boli excesívne. To je, nie je spôsob, akým by sa malo s nami zaobchádzať. Ale najhoršie zo všetkého, pán predseda, je to, že je tu jasný konflikt záujmov, že máme predsedu rozpočtového výboru, ktorý je v predstavenstve správcov e, tohto Domu európskej histórie, hoci on nie je odmienený, odmienaným členom. V žiadnom inom parlamente by takýto jasný konflikt záujmov nebol tolerovaný. Je to zosmiešnenie e, komunitárneho procesu až doteraz, e, až kým sa veci nevyjasnia, hlasovanie o tejto správy sa musí jednoducho odložiť. Áno, ďakujem vám veľmi pekne. Chce ešte niekto povedať zlá? Chce niekto podporiť túto zmenu? Jeden hlas stačí na, opre, na podporu. Pán Speroni? Pán predseda, ja zastupujem ten názor, že toto posunutie by bolo primerané. Ide o 4-5 týždňov, aby sme jednu z týchto otázok bližšie objasnili. My sme práve počuli, že ide o niekoľko miliónov eur daň, peňazí daňových poplatníkov, takže eh, by som podporil tento návrh. Je niekto proti? Chce hovoriť niekto proti tejto zmene? Prvý sa hlásil pán Lamasúr. Áno, pán predseda, chcem povedať dve veci. Najskôr rozpočtový výbor urobil svoju prácu a a návrh predbežných odhadov rozpočtu e- Európskeho parlamentu na rok 2012 sa skúma, prediskutovalo sa to a hlasovalo sa o tom v parlamente v plenárke v súlade s postupmi, tak ako sme to robili minulý rok. Sú rozličné názory v jednotlivých skupinách, ktoré sa môžu vyjadrovať. Po druhé, Nechcem, aby sa tu pani Andersen vyjadrovala, ktorá veľmi dobre pozná túto agentu, aby povedala, že ako predseda rozpočtového výboru e, šiesti e, členovia v predstavenstve a že ja budem v situácii, keď budem mať konflikt záujmov, ja tu nie som z osobných dôvodov, som, tam ako, som tu ako predseda rozpočtového výboru, ktorý je určený rozpočtovým výborom, aby som zastupoval Európsky parlament, rovnako ako predseda e, výboru pre kultúrne otázku, otázky e, je zastúpený v tomto orgáne. Ak to niekto spochybňuje, ja som pripravený zložiť tento mandát a dám ho k dispozícii, ale konflikt záujmom a podobné slova, jednoducho na to si treba dať pozor. Ďakujem. We vote. Kto z Państwa by... Takže kto z vás by chcel podporiť tú zmenu, ktorú pani Andrásen, kto je proti tejto zmene? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Dobre, takže táto zmena je zamietnutá. Prejdeme k strede, čo sa týka diskusie eh, vnútorného trhu. Eh, skupina eh, ľudových strán chcela, aby sme diskutovali ešte o verejnom obstarávaní. Ide ale o uznesenie. Toto je návrh rezolúcie, návrh uznesenia. Chcel by niekto zo skupiny EPP eh, prezentovať túto zmenu. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. E, frakcia PP e navrhuje, aby sme e, stanovisko komisára Barnier k vernému obstarávaniu a k Európskej únii, aby sme to doplnili o uznesenie Európskeho parlamentu, pretože toto by dalo celé tieto veci viac zmyslu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Chce niekto hovoriť za tento návrh? Podporuje niekto tento návrh? Pani Beres? Madame, Madame Beres. Pani Beres. Frau Gebhardt. Ich bin yes, Frau Gebhardt. Yes, madame. Pani Gepard. Dobrý deň, pani Berez, ja som pani Gepard, ale chcem podporiť tento návrh politickej skupiny EPP, pretože to má skutočne význam, aby sme o tom diskutovali. Ja som len chcela poprosiť, aby sme eh, po dohode s koordinátorom Imka, pánom Švábom, aby sme o, tejto, eh, o tomto uznesení ešte nehlasovali tento týždeň, ale až v máji, pretože sme nemali čas sa eh, medzi frakciami o tom rozprávať. Takže áno, chcem, aby sa to dostalo na náš program rokovania, ale aby sme o tom hlasovali až v máji. To je môj návrh. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Chce hovoriť niekto proti tomuto návrhu? Nevidím nikoho, takže budeme hlasovať. Kto je za návrh uh, skupiny EPP? Ďakujem, kto je proti. Kto sa vzdržal? Takže tá, tento návrh bol schválený, termíny sa Eh, budú, eh, termíny budú následovné, teraz poviem tie termíny, pozor, dátumy. Takže zmeny týkajúce sa uznesenia zajtra v útorok o 10. hodiny, o 10. hodine 00 pozmeňovacie návrhy a e, pozmeňovacie návrhy k uzneseniu o deň neskôr 11, o 11. v stredu. A, um, Um, zmeny, uh, pozmeňujúce návrhy k kompromisným návrhom uh, teda v stredu o 11. a hlasovať sa bude vo štvrtok uh, o 12. 7. apríla. Takže toto sú veľmi, v tejto veci máme veľmi hustý kalendár. Dobre, teraz čo sa týka štvrtku, um, skupin, teda Aliancia liberálov a demokratov pre Európu, žiada o diskusiu vo veci aj aj v Číne. E, e, to mali by diskusie na základe článku 122. A namiesto, namiesto diskusí o Zimbabve, ktorá bola pôvodne v programe. Pán predseda Verhofštad, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Ai Vej bol známy alebo najznámejší čínsky umelec a disident a vždy mal možnosť hovoriť slobodne, bol zadržiavaný, zadržaný na letisku v sobotu a je um, údajne vo vezení. Nielen, že by som chcel túto príležitosť využiť na protest proti konaniu čínskych orgánov, musím vám tiež povedať, a ako som povedal kolegom, že možno by sme mali zvážiť účasť na e, druhom samite EU Čína na budúci mesiac v Pekingu, keď veci sa budú vyvíjať takýmto smerom. Ale myslím si, že je potrebné, aby sme mali naliehavé uznesenie k tejto veci čo najskôr, aby sme zvýšili tlak na čínske orgány, aby prepustili pána Ai Weiwei. Tá prvá myšlienka bola, že by sme to e, vlastne na útorok e, na útorok by sme nahradili e, uznesenie o Zimbabve týmto uznesením. Ale možno by to bola lepšia príležitosť, pán predseda, aby sme pobrežie Slonoviny dali na stredu a ten priestor, ktorý sa tým uvoľní, by mal byť potom e, vyčlenený na naliehavé uznesenie k, k tomuto človeku. E, snažil som sa zistiť e, stanovisko skupín a oni súhlasia s, takýmto možno, s takouto možnou zmenou programu. Kompli- Samozrejme, že toto je veľmi komplikovaná zmena musíme ten proces celý prejsť veľmi podrobne. Znamená to, že to, bude, že to je najskôr návrh, aby sme zmenili eh, pobrežie Slonoviny z štvrtka večera na stredu o 8, pretože nemáme čas v, niekedy inokedy, takže o 8 na 30 minút, na 45 minút a potom sa nám vytvorí priestor pre e, prípad Ai aby sme mu mohli pomôcť. Je to jasné z môjho vysvetlenia všetkým? A nejaké pripomienky k podpora alebo nejaké pripomienky proti tomuto návrhu hlasujeme. Kto je za? Prepačte, áno, nech sa páči. Pán predseda, ja som to chcel podporiť, ale tým, že v streda povede je taká strašne nahustená, dovolte mi, aby sme tie jednotlivé vyhlásenie rady a komisie dodržiavali čas, aby si predsedovia a podpredsedovia výborov skutočne dodržiavali, dbali na čas teda, tak aby sme toto potom podporili. Eh, Takže mm, budeme o tom hovoriť na konferencii predsedov. Kto by chcel podporiť e, tento návrh, prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Ďakujem pekne. Máme tu teda tento návrh a, a máme diskusiu o prípade Ai Weiwei v Číne vo štvrtok popoludní a o pobreží Slonoviny. Budeme o tom hovoriť e, v, v stredu okolo 8. večer. another proposal. Dobre, je tu ešte ďalší návrh. Pani Gebhardt. We, we put... suggested we take the vote in May not in April, and we didn't. decision, colleagues. Last it is. Takže musíme prijať rozhodnutie, ešte pani Gebhardt, nech sa páči, mohli by ste, prosím vás, ešte raz naformulovať váš návrh? Herr Präsident. Vážený pán predseda, poprosila som o to, aby hlasovanie o uznesení ohľadne verejného obstarávania sa presunulo na máj. Samozrejme to znamená, že uznesenie a pozmeňujúce návrhy sa, e, by sa mali tiež presunúť a o tom ste ešte nehlasovali. Chcel by toto niekto ešte podporiť svojim vyjadrením? Nie? Niekto proti tomu? Vy sa chcete proti tomu vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V súvislosti s tými argumentami, ktoré sa teraz predniesli, považujem tú lehotu pre pozmeňujúce návrhy sa dostačujúce, takže možno súhlasiť s týmto návrhom. Dobre, tak súhlasíte s týmto návrhom, pani Gebhardt? Kto súhlasí, poprosím o zdvihnutie ruky. Kto je proti? Ďakujem pekne. Takže tento návrh bol schválený. Ďakujem pekne. sme porządek obrad, proszę Państwa. Takže vytvorili sme nový, alebo schválili sme schválili sme rokovací poriadok a rokovací program pardon, tohto zasadnutia pani Žijom, pani Gijom, a je to priznávanie od, odnímanie medzinárodnej ochrany v členských štátoch. Pani Intveld. Ďakujem pekne, pán predseda, budem stručná. Nebolo mi úplne jasné, kedy toto predniesť, ale chcela by som povedať, že bolo to pred dvomi týždňami, keď by administratíva v súvislosti s kybernetickými útokmi e, na celý týždeň vlastne zablokovali e, internetové schránky. Myslím si, že toto je veľmi zásadné, že zásadné z toho hľadiska, že nemáte prístup k svojim e-mailom. Zaujímavé ma vysvetlenia, chcel by som vedieť, či to bolo na mieste, či to bolo iba preventívne opatrenie a chcel by som vedieť, aký zraniteľný je náš informačný systém. Ďakujem. Ďakujem pekne, overíme si to, budeme sa tým zaoberať a pošleme vám príslušné informácie.